odchod do dôchodku, keď príde ten čas. A teraz pán e, Gajer k, k, k regionálnym stratégiám pre priemyselné oblasti v EÚ. Danke, Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drahí kolegovia, v Európskej únii eh, bol priemysel veľmi dôležitým motorom pre vytváranie eh, pracovných miest ako podpore rastu a inovácií. To je aj v tom, eh, že štáty sa vďaka dobrej priemyselnej základni oveľa lepšie dostávajú z problémov počas hospodárskej krízy. Tuto hovoríme o novej priemyselnej stratégii a z toho sa vyvodzujú aj nové dôležité dôsledky. V tejto stratégii podľa mňa chýba ešte regionálna E, politická dimenzia. Priemysel nevzniká vo vláku, potrebuje energiu, suroviny, infraštruktúru, výskum a takisto aj e, kvalifikačné zariadenia, takisto financie. Preto sa tu e, hovorí o priemyselných oblastiach, e, ktoré patria s mestskými oblastiami dokopy. A preto priemyselné oblasti sa stavajú aj mestskými oblastiami a tieto mestské oblasti potom majú svoje špecifické slabiny a silné stránky. Európa má veľa regionov, ktoré v minulých rokoch sa pozmenili, trans- transformovali e, napríklad Porúrie alebo Lil alebo Lutých. E, a tieto oblasti, kedy si priemyselné majú dostatočný potenciál práve takéhoto e, priemyselného regionu, ale také sú tu aj špecifické problémy, ktoré podľa môjho názoru by alebo nie sú mm, dosť dobre pokryté regionálnymi nástrojmi, napríklad zaťaženie eh, eh, životného prostredia v vode. Potom sú tam aj ďalšie eh, veci, ktoré boli odložené bokom a neboli byť zhodnotené. Takisto príčiny sa nedajú len tak ľahko nájsť a impostori to nezoberú na seba, pokiaľ nemajú výhodnú alternatívu. A preto musí prísť na verejné prostredské regionálne fondy ešte neboli riadne zohľadené. Predtým tu boli nástrojené z európskych iniciatív tým nebudem stajiť to, že sa tu zamýšľali aj nad prístupom. Avšak existuje strategický problém. Je možné úspešne rozvíjať priemysel, na to však potrebujeme regionálnu stratégiu. Európska komisia podporuje prístup programov, ako je napríklad specialization. Ale aj toto je dôležité aj tu, pretože aj implementácia takéto stratégie musí zobrať do úvahy aj slabé stránky regionu, pretože No, pri financovaní ide aj o politické koncepcie, o informácie a takisto pre, o pomoc pri orientovaní sa v problémom. Toto všetko sú také všeobecné výzvy. To všetko sa odohráva v ekonomickej situácii, ktorú tu zažívame v rôznych eh, štátoch eh, pri poklase ekonomického vývoja, ktorý sa týka práve priemyselných eh, oblastí. Potom sú problémy s financovaním a to všetko vedie k tomu, že členské štáty a regióny nemôžu podporiť na tieto regióny dostatočne. Tieto rámcové podmienky vedú k tomu, že musíme viacej využívať inovatívnych potenciálov v priemyselných regiónoch. Tieto musia byť znova otvorené. Európska únia môže k tomu prispievať. Sme na začiatku rozvoja stratégie a bola by som rád, keby táto správa mohla k tomu prispieť. Ďakujem tieňovým spravodajcom, ďakujem výboru pre životné prostredie a takisto aj e, službom komisie, ktoré mi pomohli pri rozpracovaní môjho stanoviska. Ďakujem. Ďakujem pekne pán Gajer prvým rečníkom v diskusii je pani Kleva. Nech sa páči. Zdá sa, že nie je v sále. Pani Lee Cohen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pokiaľ ide o túto správu, ktorá je veľmi vhodnou správou, ktorá je naozaj realistická, pretože e, chcem ju privítať a takisto poďakovať aj spravodajcovi za ňou, pretože v skutočnosti e, e, priemysl, pre európsky priemysel potrebujeme dlhodobú a prírozovú stratégiu, pretože musíme byť schopní preto, aby sme lepšie využívali ľudský kapitál, preto aby sme pokračovali v tejto otázke pred, aby sme zmenili priemyselný model, aby sme pomohli priemyselným regiónom pomôcť v tejto tejto transformácie potrebujeme naozaj silný priemysel, ktorý by sa, bol, ktorý by sa orientoval na budúce e, výzvy. Tak ako hovorí aj autor správy, chceme sa využívať e, a zamerať na také energie a také e, priemysle, ktoré sú sľubné a snažiť sa nájsť ten najlepší výsledok, ktorý žiaľ Bohu nie je teraz zatiaľ reálny v mojej krajine, zatiaľ čo debatujeme o financiách, ako ich použiť, sa v Španielsku spustila reforma, kde by sa mali sociál, Európsky sociálny fond použiť využívať na e, segregačný vzdelávací program, ktorý e, by mal podporovať e, talent a excelenciu. Teraz čoraz viacej potrebujeme, pani komisárka, žiadať o to, aby regionálne fondy, európske fondy práve poslúžili rozvoju. Hlavne pokiaľ ide o opätovnú industrializáciu a nie, aby sme podporovali segregáciu. Ďakujem. Pani Bilbao Barandika, nech sa páči. Ďakujem pekne pánovi spravodajcovi, pretože jeho správa naozaj e, spustila nevyhnutnú diskusiu, pretože Lisabonský program e, sa nevenoval takéto ekonomickej kontrole, prekiaľ ide o e, túto oblasť. Kríza nás ponútila k tomu, aby sme spustili túto zmluvu z rôznych dôvodov, aby sme zdôraznili ten miestny a regionálny aspekt, pretože tieto si to zaslúžia. Táto správa nám pripomína to, že európske politiky a takisto jej fondy fungujú lepšie a vytvárajú oveľa viacej inovácie a takisto vytvárajú pracovné miesta a vytvárajú e, oveľa e, lepší a zahrňujú lepšie e, ľudový, pardon, ľudský potenciál, keď sú zohľadené takisto miestne a regionálne otázky. V Paskicku sme to zažili, pretože toto je jeden z našich symbolov transformácia Bilbao. A preto je veľmi dôležité, aby európske inštitúcie zakomponovali to, aby regionálne, prírodné spoločen- prírodzené spoločenstva, tie prírodzené etitety boli zakomponované do tejto inštitucionálnej architektúry, pretože toto je naozaj vynikajúca príležitosť, ako nám to už e, dokázali, že toto môže vytvárať pokrak a aby sme mohli vytvoriť práve Európu od spodu nahor práve vytváraním a využívaním rôznych e, možností, ktoré nám poskytujú občania EÚ. Ďakujem veľmi pekne. Obvykle dám slovo už niekomu, kto predtým vystúpil. Pani Sanchez Smith, e, ktorá potrebuje osobitnú pomoc. Nech sa páči. Áno, pán predseda. Už niekoľko desaťročí priemyselný európsky sektor eh, je na ústupe. Príliš eh, veľa sa zameril na eh, služby. Európa zabudla na svoj priemysel a teraz za to platíme veľmi drahú cenu. Florence, Peugeot, Continental, Petro Plus, všetci museli naozaj zatvoriť svoje podniky v našej krajine. Pracovníci prišli o prácu kvôli delokalizácii, teraz sú nezamestnaní. Čo teraz, ako na to zareagujeme? Potrebujeme nájsť cez cesty. Musíme reagovať cez eh, štrukturálne fondy. 33 miliard eur boli, eh, by mali byť venované na rok 2014-2020 na tieto štrukturálne fondy, ktoré by mali eh, slúžiť na rekvalifikáciu nezamestnaných, na revitalizáciu opustených priemyselných oblastí. Kultúra a kreatívny priemysel by takisto mali zohrať veľmi dôležitú úlohu v tejto rekonverzii. Takisto digitalizácia, ako aj kinematografická produkcia. Toto sú aktivity, ktoré by mohli u umožniť oživenie e, v tejto našej oblasti a takto zvýšiť atraktivitu týchto e, oblastí. Preto Európa musí investovať do svojej budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Morganty, nech sa páči, máte slovo. máme ukončiť rokovanie o 11. Máme tu jednoho rečníka o DPP. Vy ste už e, vystupovali, dal som slovo pani Sanchez-Smith, pretože je z Francúzska. Vystupujú nejakí ďalší rečníci, ktorých není počuť, keďže nehovoria na mikrofón. Vážený pán predseda, Rada by som sa spýtala, aký typ, je to, je to, alebo aký typ pravidla to používate? Na aké konkrétne pravidlo odkazujete, na, keď hovoríte, že v rámci jednej diskusie poslanci nemôžu vystúpiť druhý krát, ale môžu vystúpiť len raz? ale niekedy to pravidlo je možné, niekedy sa to dá, niekedy to nie je možné. Toto je naozaj veľmi dôležitá diskusia o dôchodkových systémoch. No a vy ste nám zabránili vystúpiť. To boli rečníci, ktorí vystúpili raz a už nemohli druhýkrát vystúpiť v iných diskusiách, ale v iných, v iných prípadoch ste dali ľuďom šancu vystúpiť trikrát alebo štyrikrát, takže aké pravidlo to používate? Dnes večer, hovorí pán predseda, ľudia mali šancu vyjadriť sa raz. či som dal možnosť vyjadriť sa pani Sanchez Smith, pretože EPP sa ešte v diskusii nevyjadrilo, ale ako som hovoril, Francúzsko má vynimočné problémy s priemyselným sektorom, bolo dôležité, aby sa vyjadrila. A pravidlo je to 149, keď chcete vidieť konkrétne. Pani Morgantin, nech sa páči, máte slovo. Nech sa páči. Hm, ďakujem pekne, pán predseda. Táto správa sa dôrazňuje práve dôležitosť hodnoty eh, európskeho priemyslu, ktoré zažíva eh, sektor napríklad v eh, uhliarskom a v oceliarskom. Myslím si, že dôležitosť hm, hm, prítomnosti priemyslu v rôznych regiónoch by mali zohľadniť práve to naše dedičstvo, tú dôležitosť. Mali by sme podporovať práve ten kultúrny ako aj kreatívny priemysel, ktoré vytvárajú veľmi veľmi dôležitú protekciu. Myslím si, že toto nie je síce veľmi e, dôležité. Je to samozrejme užitočné, ale potrebujeme e, iné druhy priemyslu, aby prežili. Európa musí e, byť príkladom napríklad v otázke uhliarského alebo oceliarského priemyslu, pretože má obrovské možnosti sa presadiť. Napríklad v Toskansku máme textilné podniky, ako aj oceliarské podniky v oblasti Piombino, ktoré sú národnými podnikmi, ktoré môžeme a ešte sme schopní brániť Avšak eh, my nechceme, aby Európa mm, ukončila mm, svoju diskusiu o priemysle týmto spôsobom. Ďakujem pekne, dovolte mi len ešte upravniť, opraviť jednu vec, pani Nevská. Keď vy chcete vystúpiť, môžete urobiť vždy v písomnej podobe. Vždy máte možnosť eh, podať vyjadrenie písomnej podobe a stane sa súčasťou diskusie. A na záver pán Ferreira, nech sa páči. Ďakujem vám pekne za slovo, vážený pán predseda. Nemáme tu žiaden regionál, žiadnu regionálnu rozvojovú politiku, ktorá by bola dôveryhodná pre priemyselné oblasti a ktorá by vychádzala zo základných a existujúcich eh, priemyselných a regionálnych politik. Kohezná politika jednoducho nikdy nemala dosť peňazí a to bude iba horšie v rámci ďalšieho väzročného finančného obdobia. Súčasná politika nedokáže kompenzovať eh, medzery v minulých politikách, najmä sa dotýka deindustrializácie, dôležitých dôležitých oblastiach a najmä v periférnych krajinách Európy. Práve preto tu máme tieto chronické deficity a obrovské zadlženie týchto krajín a situácia sa len ďalej a ďalej zhoršuje, najmä v oblasti ekonomickej a menovej únie. No a teda namiesto toho, aby sme riešili tieto problémy, aby sme dokázali e, tento problém efektívne vyriešiť, namiesto toho hľadáme alternatívne riešenia. Potrebujeme skutočne autentické priemyselné politiky, ktoré budú podporovať autentické e, priemyselné taktiky a stratégie pre každý región, aby sme využívali e, a silné stránky a prirodzené kvality každého regiónu, jeho prirodzené zdroje a kapacity. Mali by sme takýmto spôsobom sa vzdať našich neoliberálnych politík, ktoré nám nepomáhajú nejakým spôsobom integrovať sa do EÚ. Ďakujem pekne. Pani komisárka, máte slovo na záver diskusie, nech sa páči. Chcem sa poďakovať pánovi Gajerovi. Táto správa skutočne obsahuje mnoho zaujímavých aspektov a je veľmi vhodne načasovaná. Je veľmi dôležité, aj sme v tomto období ekonomickej krízy upozornili na túto situáciu v upadajúcich regiónoch a kohezná politika a jej financie sú hlavným nástrojom, ktorý má pomôcť pri uh, efektívnej implementácii priemyselných politík a malým a stredným podnikom. Investície do priemyslu v období 2007 až 2013 po fondu, príslušného fondu predstavujú 54,2 miliard EÚ v celej eur v celej EU 27 krajín. Väčšina týchto peňazí ide na podporu inovácií a mnoho aspektov tejto správy už riešime lepším zosúladením e, koheznej politiky s cieľmi Európy 2020. Myslíme si, že ich dosiahneme aj pomocou inteligentnej špecializácie, úzka spolupráca na všetkých úrovniach, či európskej, členských štátov, regionálnou, predstavuje skutočne viacúrovňové riadenie spoločnosti čo umožní lepšiu synergiu vo všetkých oblastiach politiky. E, inteligentná špecializácia bola pozitívne spomenutá vo vašej správy a umožňuje prispôsobenie politik na regionálnej úrovni presne potrebám týchto regiónov a ich potenciálu. Sme presvedčení, že inteligentná špecializácia dokáže urobiť aspoň tri veci, aby pomohla starým priemyselným regiónom. Poprvé môže im pomôcť vy, e, vypracovať dobrú víziu regionálneho rozvoja a štrukturálnych zmien, preorientovať ich priemyselnú základňu smerom na nové odvetvia priemyslu služieb a medzinárodné trhy. Takto inteligentná špecializácia predstavuje E, osobitný prístup priemyselnej politike, po druhé posilniť spoluprácu a znalosti medzi kľúčovými hráčmi, ako je priemysel, veda, regionálne samozpravy a podobne, tak, aby boli integrovanejšie prístupy k regionálnemu rozvoju na základe vedomosti a budovaniu PPP. A potrebie zvýši viacúrovňovú a horizontálnu koordináciu politiky, príde s mnohými doplnkovými politikami, ako je napríklad politika pre e, výskum, vývoj, priemysel a podobne, čo bude mobilizovať jednotlivých aktérov aj zdroje v regiónoch na základe spoločných vízií a cieľov, toto sú len tri z dôvodov na vypracovanie inteligentnej špecializácie, čo je základom našej iniciatívy v EÚ. Teda spolu súhrne, inteligentná špecializácia by mala byť hlavným stimulom, ktorý bude viesť k ekonomickej zmene, a k priemyselnej obnove, o ktorú žiadate v tejto správe. Už sme začali komunikovať s členskými štátmi a ich regiónmi, pripravovať partnerské zmluvy a programy na obdobie rokov 2014 až 2020 a vidíme mnoho vážneho úsilia, ktoré smeruje k tomu, aby boli správne definované priority v jednotlivých regiónoch práve s cieľom dosiahnuť tieto ciele. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Ďakujem aj kolegovi Gajerovi za jeho správu. Ocek 22, tak by ste možno mali dodať aj Sheffield, to je moja, môj volebný okrsok. A je to pre nás veľmi aktuálne, čo tam píšete. Týmto končím dnešnú debatu a začneme zajtra ráno podľa programu. Ďakujem aj tlmočníkom, ostatným pracovníkom. Prajem vám dobrú noc.